Kolegovia, opätovne prosím, zaujmite miesta. Chcel by som privítať pána komisára Oettingera, ktorý nás poctil svojou účasťou tu v našom e, výbore, aby nám pohovoril o tých hrubých líniách návrhu rozpočtu na rok 2018 kolegium komisárov ho práve prijalo. A keďže e, viem, že e, dnes ráno máme veľmi prísne vymedzený čas, hneď mu udelím slovo, pretože v zásade z tej dnešnej e, výmeny názorov okolo 12. by mal vyvediť závery, aby mohol odpovedať na otázky novinárov, na tlačovej konferencii, ktorá sa odohrá 12.15. Ešte raz vďaka, pán komisár, za vašu prítomnosť. Máte slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, ďakujem za pozvanie vďaka ktorému môžem hneď po prijatí návrhu rozpočtu komisiou predstaviť vám ťažiskové body tu e, v gestorskom odbornom výbore. Návrh komisie vychádza z hĺbkovej analýzy a zohľadňuje v plnej miere e, podnety od vás i z rady, priority, ktoré ste formulovali už na jar, ktoré sa potvrdili v marci na trialógu. Rozpočet 2018 nepredstavuje žiadnu revolúciu, skôr v širokom rozsahu, pokiaľ ide o štruktúru a ťažiska rozpočtu 2017, e, opakuje tieto a možno je to posledný rozpočet, ktorý e, znamená, že sa týka 28 krajín. Vychádzame z toho, že naši britskí priatelia e, v strednodomý rámec vnímajú ako záväzný, ale od marca budúceho roku Spojené kráľovstvo nebude už členskou krajinou so všetkými priamými i nepriamými závermi a dopadmi na príjmy a výdavky rozpočtu a smerovanie e, na príjemcov. E, v minulých týždňoch sme boli svedkami toho, ako intenzívne e, prebiehali diskusie k strednodobej revízii. Toto strednodobé, tento strednodobý výhľad, pre, preverenie, to bol obrovský úspech vás, parlamentu. Veľmi vytrvalo ste rokovali Rada chcela skôr opak, kládla odpor, ale akceptovala a môže to byť e, úspech pre všetkých zúčastnených, pre záujmy našich členských krajín pri plnení nových úloh. Ten, ten, táto revízia strednodobá je naozaj e, nevyhnutný e, nástroj. My sme získali podporu v Rade, až v cieľovej línii so dôvodnením, že Veľká Británia že po Veľkej Británii sa počas volebného obdobia e, nedajú urobiť závažné rozhodnutia a preto britská vláda umožnenie rozhodovania k tomuto, pol, čo, e, k tomuto polčasu neakceptovali. My nemôžeme teraz vychádzať z toho, že okrem tohto ich formálne uvedeného dôvodu sú nejaké vecné alebo politické dôvody v pozadí. A preto podľa princípu pravdepodobnosti a v zmysle e, toho konzultačného postupu v Rade a parlamente sme náš návrh rozpočtu e, pridali vlastne ten, e, ten strednodobý, tú strednodobú revíziu. Vypracovali sme v rade oznámenie, ktoré ukazuje, čo by sa udialo, keby e, sa tá pravdepodobnosť tie naše rozhodnutia neudiali, by nevstúpilo e, do platnosti tá strednodobá revízia. Čo by to znamenalo? Aké zmeny? Aké zhoršenia? Čo by potom zo strany komisie muselo prísť ako zmeny, aby bol nový základ bez strednodobej revízie. Čo to bude znamenať pre jednotlivé rubriky kapitoly, pre jednotlivé e, pro, projekty, úlohy, programy. Momentálne ale začíname tie rokovania na základe už toho odsúhlaseného strednozobej revízie, 9. júna po voľbách vo Veľkých Británii bude predložené. Máme priority, ktoré sme e, odsúhlasili s vami, menovite, je, menovite úloha, e, e, úlohy migračné, pomoc zasiahnutým krajinám, ochrana hraníc, kontroly hraníc Ďalšia oblasť, ktorá sa týka rastu pracovných miest a práce s mládežou a tu potrebné prostriedky na posilnenie tejto, týchto oblastí. Pre obe ťažiskové oblasti by strednodobá revízia bola veľkou úľavou, pretože by priniesla flexibilitu, viac flexibility než doteraz medzi rozpočtovými rokmi a medzi kapitolami v rámci jedného konkrétneho rozpočtu, v rámci jedného konkrétneho rozpočtového roka. Pokiaľ ide o záväzky a naše navrhnuté prostriedky, ide o 160,6 miliárd, zvýšenie voči terejšiemu rozpočtu 17 o 1,4 e, navýšenie záväzkov. Tým pádom rozpočet dosiahol rozsah, ktorý sa doteraz nedal skonštatovať. A tu vznikajú tým pádom aj e, manevrovacie priestory pre priority parlamentu a prípadné nové e, potreby, ktoré nie sú teraz ešte e, známe. Pokiaľ ide o platby, navrhované prostriedky na platby, tu ide o 145,4 miliard e, eur a to zodpovedá v porovnaní terajšiemu rozpočtu e, zvýšeniu 8,1 To sa zdá, že je veľa. Tu by som chcel, aby ste boli našimi partnermi pre spravodlivú argumentáciu týchto 8,1 v roku 2018 voči 2017, teda zvýšenie platieb. No to súvisí jednoducho s tou rýchlosťou e, sedemročného e, finančného plánovania a rámca. Ten viacročný finančný rámec sa veľmi neskoro, prineskoro pred Vianocami 2013 prijal sa prineskôr A tým pádom e, e, sa vlastne stratil skoro celý rok 2014. Tá implementácia si vyžadovala čas. A až teraz tie dôležité problémy, pro, programy a e, fondy sa rozbehli rýchlosťou, ale ešte vždy v rámci dohodnutých stropov, najvyšších rámcov čo, na čom sa dohodla Rada, parlament a komisia. Na, na tej osi, na tom harmonograme z 7 rokov bežíme podľa plánu. Nepre, neprekračujeme plán. Naopak, tie 8,1% sú zmysluplným vyjadrením toho, že teraz realizujeme projekty, ktoré našim regiónom a členským krajinám a ich e, pracovnému trhu môžu byť na prospech a tým pádom môž, sú príspevokom k rastu a zamestnanosti po tom, čo sme sa dostali moc zo stagnácie. A tá, ten relatívne dobrý výhľad e, rastové prognozy na, rosik, na rok 2018 e, zase pomôžu ešte viac. Tých 8,1% to nie je nejaká rozšaftná e, komisia, ktorá by nepoznala, nepoznala svoje hranice, ale ktorá práve dodržujúc naše hranice, teraz môže spúšťať štrukturálne programy, môžu sa e, zobrať prostriedky, ktoré pôjdu len do projektov, ktoré sú naozaj potrebné v členských krajinách, ktoré zodpovedajú európskym myšlienkám a našemu sedemročnému maximálnemu rámcu, našim stropovým hodnotám. Ak sa pozrieme na štvrtú priesvitku, máme tam naše priority návrhu rozpočtu na 2018 a tu sú nasledovné ťažiskové body. Samozrejme, geopolitické e, napätia e, vedú k prioritám, ako sú zvládanie migračných e, tokov, terorizmus, bezpečnosť, nestabilita v rámci Európskej únie, ale i v susedných regiónoch a po druhé potom strategické investície, výskum, inovácie, rast, zamestnanosť, hlavne pre mladú generáciu. Najprv v tej prvej časti bezpečnosť a migrácia. Návrh rozpočtu vychádza zo 4,1 miliardy eur, pokiaľ ide o európsku reakciu na migráciu a bezpečnostnú situáciu v rámci i mimo našich hraníc EU 28. E, v období 2015 až 2018 sa celková suma zvýši až na 22 miliard celkovo. Tým pádom sme veľmi rýchlo a rozsiahle reagovali na nové výzvy a úlohy a tým pádom podporíme a odľahčíme tie hlavné zasiahnuté krajiny. Je to znak vlastne skú, vys, dobre vyskúšanej e, európskej solidarity. E, kontrola na vonkajších hraniciach sa ďalej rozšíri, posilní a vybaví finančnými prostriedkami a opatrenia na boj proti terorizmu sa budú celé európsky koordinovať a vybavia sa finančnými prostriedkami a potom tu máme opatrenia v tretich krajinách, ktoré sme e, zintenzívnili, aby sme bojovali proti príčinám e, migrácie, aby sme znižovali dôvody e, k migrácii, k úteku z krajín a aby sme pomohli najviac postihnutým krajinám. V rámci kapitoly 3 bezpečnosť a európske občianstvo máme 2,2 miliardy eur. Menovite pokiaľ ide o dodatočné úlohy e, týkajúce sa pohraničnej stráže a pobrežnej stráže. Tento rozpočtu, návrh rozpočtu e, zohľadní i nasledovné úlohy. Spoločný európsky azylový systém, jeho prepracovanie, nový uh, evidenčný systém e, hraníc, vstupy a výstupy, zavedenie európskeho cestovného a schváľovacieho systému pre cestujúcich, ktorí e, by e, nemajú vízovú povinnosť a mali by tak aj zostať bez vízovej povinnosti, podrobenie bezpeč- lepším bezpečnostným kontrolám a ten návrh ďalej je tu ešte túto doterajšiu teda Európsky, e, Európsku službu EASO premeniť na skutočnú azylovú agentúru EÚ. Zvýšiť jej e, e, štatút na úroveň agentúry. Potom 200 miliónov novovyčlenených, ktoré majú flexibilne byť pripravené na poskytnutie okamžitej humanitárnej pomoci v rámci vo vnútri EÚ. V prípade potreby môžu byť použité ak to bude potrebné. Tri finančné nástroje navrhnuté v tejto rubike prekračujú eh, hrani, eh, hranicu 0,8 eh, miliardy eur. Toto je možné vďaka tomu, že že na, využijeme nástroje flexibility, ktoré sú na to i potrebné. Naviešenia sú možné vďaka strednodobej revízii. V rámci kapitoly 4 máme 1,9 e, miliardy, ktoré navrhujeme na to, aby sme samotné príčiny migrácie riešili. Humanitárna pomoc, pomoc v regiónoch, ktoré sú vystavené e, prírodným katastrofám a tak ďalej Tieto výzvy je možné iba ťažko zvládať a vychádzame z toho, že by mohla vzniknúť i ďalšia potreba, možno i na základe ďalších e, zosilnených e, tokov utečencov. Máme tu v Európe 232 e, miliard eur, aby sme mohli reagovať na budúce požiadavky prípadne, aby sme v konkrétnej prípade mohli byť e, dôveryhodným e, e, partnerom v rokovaní o novej zmluve s Tureckom. Viete, že preskúpením v rozpočte a doplnením prostriedkov členských krajín sme vytvorili dohodu, ktorá dostala prostriedky vo výške 3 miliard eur. Tieto sa menia na finančné prísľuby nesmerujú do palácov v Ankare, ale idú do chatrčí, v ktorých bývajú utečenci, aby sa umožnilo dôstojné žitie, e, zabezpečenie chladením alebo kúrením, strechy, vzdelávanie, oblečenie, čistá voda. Tieto 3 miliardy asi sa minú do konca tohto roka. Keď chceme teda novú dohodu e, ktorá by bola pre dobro, pre blaho utečencov, ktorí sú v, v táboroch v Turecku momentálne a ktorí potrebujú e, ľudskú dôstojnosť a teda na to aj prostriedky finančné, bez ohľadu na našu pozíciu k momentálnej politike v Ankare, tak týchto 232 miliónov je prvým krokom tomu, aby sme demonstrovali e, ochotu rokovať. Navýšenia sú niekedy možné i možno preskupenia transferov a doplňujúce prostriedky e, by sa mali vyžiadať e, z pokladníc členských krajín, aby predlženia zmluvy prípadne mohlo byť ďalšie 3 miliardy, aby mali opodstatnenie v rozpočte. Ďalej trvalo udržateľné investície a mladá generácia. Wir haben in Rubrik 1 v okruhu 1 a tam ide teda o konjunktúru a vytvorenie pracovných miest. Tam máme takmer polovicu, 48 celkového rozpočtu na budúci rok. Mnohé z našich dôležitých programov sú takto predmetom značného navýšenia, napríklad Horizon 2020, teda program na výskum a inovácie, tam navrhujeme navýšenie vo výške 770 miliónov eur. Ďalej, alebo takto, tento program je dôležitý pre vás a pre našu výskumnú obec, ale aj náš priemysel. Uvedomujeme si význam Horizon 2020 Taktiež e, je to program, ktorý sa stretáva s veľkou podporou a takéto rozšírenie umožní spolu s Junckerovým plánom e, dosiahnuť e, stanovené ciele. Potom máme Connecting Europe Facility, CEF, teda program na zlepšenie našej infraštruktúry. Tam máme navýšenie o 220 miliónov, to je teda návrh komisie, potom Erasmus+, plus, tam chceme 200 miliónov nad súčasný rámec. V rozpočte je posledná tranša prostriedkov na FC, teda Junckerov plán a záruky v rámci toho, to je 16 miliard eur dohromady. A potom predlženie, teda FC2, to je tam tiež zarozpočtované. A digitálny sektor, to je moja stará téma, Wi-Fi for Europe, tak tam je to 600, to 700 tisíc Wi-Fi bodov pre digitalizáciu našich vedeckých oblastí. Takže aj na tieto účely e, sme do rozpočtu zakomponovali príslušné prostriedky. Prípravná iniciatíva pre výskum, to je zaujímavá vec. Ide teda o výskum pre oblasť obrany. Po tom, čo sa udialo minulý týždeň, naozaj vidíme, že Európa práve v oblasti obrany môže predstavovať značnú pridanú hodnotu koordináciou a znížením počtu ehm, alebo cien eh, potrebného vybavenia spoločným obstarávaním a tak ďalej. Čiže máme teraz pilotný projekt na tieto účely na najbližšie 3 roky. Tam máme 90 miliónov eur do roku 2020. 40 miliónov je k dispozícii na budúci rok a sú znamená prípravné akcie v oblasti výskumu, v oblasti obrany. Takže výskum, tam nie je problém s kompetenciami, ktoré vyplývajú zo zmluv, pretože sú tu stanovené dosť e, tesné hranice. V prípade e, výskumu oblasti bezpečnosti tam je to menej obmedzené. Ale aby sme e, sa vyvili nejaké konkurence medzi rôznymi programami, tak sme tu zarozpočtovali samostatnú sumu pre pilotný projekt e, v oblasti výskumu pre obranu. Ja som bol v výbore pre kultúru, kolegyňa Kamer Evert a ďalší poslanci. Tým som už predstavil e, náš rozpočet, pokiaľ ide o Európsky zbor Solidarity. Tam ide o e, dobrovoľníckú prácu pre mladých, Ide o vytváranie európskych sietí, európskych tímov. No a na tri roky, kým skončí VFR, tam sme zapracovali 342 eh, miliónov, do budúceho roka je to 89 miliónov. A nejde to na úkor programov Erasmus+, nie. Je to finančný základ vytvorený eh, formou fresh money a presuny v rámci rozpočtu, takže toto je tá suma, ktorá momentálne na budúci rok je v rozpočte. Ešte by som mohol uvádzať ďalšie príklady. Spomeniem už len iniciatívu pre zamestnanosť mladých, kde sme parlamentom očakávané prostriedky navýšili. Zase raz zohráva revízia v polčase dôležitú úlohu 1,2 miliardy eur. Teda toto je mm, vec, ktorá zohrala dôležitú úlohu aj v tejto oblasti. Udržateľné investície, o tieto nám ide. Ja už som spomínal, že platby, že tam dôjde o zvýšenie 8,1 To už som hovoril. Dobrá správa je tá, že v minulých rokoch sme nevyrovnané žiadosti o platby už postupne vyrovnali. To znamená, že to meškanie v platbách a nesplatené faktúry e, momentálne predstavujú 0 eur. K roku 2016 a na toto poukázali v roku 2015 Rada a komisia, tak e, vlastne tak sa nám to e, vďaka tomu podarilo. Náš rozpočet e, teda je v plnej funkčnosti. Rok 2018 bude naozaj veľmi investičným rokom, na to o tom svedčí aj teda náš návrh rozpočtu. Takže tie platby, ich navýšenie asi 10 miliard eur, teda 26-percentné navýšenie, e, toto sa tam plne odráža. Tieto platby vychádzajúc z došlých faktúr, z investícií, infraštruktúrnych opatrení, tieto navýšenie 10 miliárd je vlastne jediným dôvodom pre navýšenie celkového rozpočtu a platieb o 8,1 My vieme, že aj vy máte určité obavy, že by sa mohli zopakovať situáciu 2014 a 15 teda aby koncom nášho rozpočtového rámcu 2020 nedošlo eh, k nejakému meškaniu v platbách. Nie, chcem vás ubezpečiť, že každý mesiac eh, sledujeme došlé faktúry, využívanie kohezných prostriedkov na projekty že tie platby naozaj sledujeme, aby sme naozaj zabránili opakovaniu scenára 2014 alebo 15 koncom finančného rámca roku 2020. Chceme sa tomu vyhnúť naozaj za každú cenu. Teraz poprosím presvitku číslo 8. Tam ide o administratívne výdavky. Tu chcem povedať, že znižovanie stavu personálu, personálu o 5 ako súčasť rozpočtového balíka na obdobie 14 až 20. Teda to bol daný prísľub. Väčšina európskych orgánov eh, to aj implementuje. Ide o 1947 postov dohromady vo všetkých inštitúciách. Komisia z toho predstavuje 1254 postov, teda má najväčší podiel. Keďže máme najviac zamestnancov, je to logické. No a komisia v tomto rozpočtovom roku naozaj splní všetky záväzky v tejto oblasti. Pokiaľ ide o agentúry, ktoré sú prepojené s komisiou, tam koncom 2018 e, bude potom dosiahnuť e, daný prísľub. SVČ a parlament tí svoje krátenie postov tiež e, až teda budúci rok e, budú musieť odprezentovať. Takže naozaj sporíme aj v oblasti administratívnych výdavkov konzekventným spôsobom. Sú tu však investície, ktoré sú nevyhnutné. Napríklad naša IT infraštruktúra, tá sa stáva čoraz dôležitejšou, aby naozaj bola robustná, aby sme naozaj boli odolní voči cyberútokom, je naozaj potrebné investovať. Naše budovy ďalej tiež e, starnú. E, je potrebné urobiť väčšie renovácie, pokiaľ ide o budovy komisie a celkovo budovy EÚ s cieľom za každý držiť energetickú účinnosť, tak aby e, potom tie bežné výdavky po renovácii, po vybudovaní, aby tieto klesli. A preto sa nemôžeme vyhnúť určitému navýšeniu oblasti administratívnych výdavkov. Jeden bod mňa osobne znepokojuje, to ide o výdavky na dôchodky. Na schvál nehovorím dôchodkové bremeno, ale hovorím výdavky na dôchodky, pretože po skončení aktívnej služby tak si ľudia zaslúžia svoju penziu, pretože je to súčasť ich celkového, celkovej odmeny eh, počas aktívneho života. Ale na rozdiel od rôznych iných systémov, my nemáme na to žiadnu kapitálovú bázu, žiaden kapitálový základ. My platíme našim úradníkom síce počas aktívneho pôsobenia mzdu, ale Eh, nie je tam nejaká účasť na nejakom neskoršom penzijnom fonde, keďže to nefunguje lineárne. Nebolo tu lineárny eh, vývoj stavu personálu, ale rozšírením posledných sedločí došlo k veľmi dynamickému navýšeniu počtu personálu v parlamente, v rade, v komisii, vo všetkých inštitúciách ale aj dvor auditorov napríklad, tam sa to tiež prejavilo, Európsky súdny dvor v menšom rozsahu, ale áno, Európska centrálna banka, tam to bolo v dosť veľkom rozsahu. No a teraz sme svedkami toho, že máme takú vlnu e, v oblasti penzií, teda je to navýšenie, ktoré bude naozaj sa vyvíjať exponenciálnym spôsobom. A už teraz v rozpočte na 2018 máme navýšenie o 3,1 toto avizujem už teraz a do budúcich rokov toto percento bude za každým vyššie a vyššie. Preto je potrebné začať rokovať s členskými štátmi, či by strednodobo nebolo dobre nejaké kapitálové vybavenie, teda e, vložená suma, aby sme nejakým spôsobom e, zmiernili e, tieto dopady na rozpočet, aby sme teda mali nejakú udržateľnú rozpočtovú stratégiu do budúcna. A to teda v úvode diskusí o budúcnom viacročnom finančnom rámci. A ešte stručne ku konceptu orientovanosti na výsledky. Výkonové faktory a ich zakomponovanie do rozpočtovania. To je taký postupný proces. My sa snažíme v našich správach o toto čoraz viac klásť, čoraz viac klásť do popredia, čiže výsledky, aké prináša rozpočet. Na to sa snažíme koncentrovať. Teda pridaná hodnota, ten úspech rozpočtových programov, toto sa snažíme naďalej optimalizovať. Poprosím o prísvitku číslo 10, to je zhrnutie. Tam máme jednotlivé okruhy, záväzky a plánované platby. Vidíte flexibilizačné nástroje, a čo tieto v dobrom zmysle bez porušovania celkového rámca umožňujú, teda financovanie nových programov, e, nových ťažisk. Teda tá flexibilita je veľmi dôležitá, to tu vidíte. Áno, toto je rozpočtové konanie 2018, ktoré začíname týmto návrhom. Ja počítam s tým, že budete akceptovať náš návrh ako reálny, realistický. Nie všetko tam je zakomponované, ale má to byť realistické, až toto zvážite pri vašich ďalších e, snahách o vylepšenie. Držíme sa časového harmonogramu. Každú skupinu poprosím výbor, váš pán predseda, vám všetkým ponúkam otvorenosť intenzívnemu dialogu s tým, že chceme, aby Európa v ťažkých časoch v novembri eh, teda sa držala harmonogramu a aby bola schopná schváliť rozpočet na budúci rok, taký rozpočet, ktorý bude vyhovovať očakávaniam našich občanov, našich členských štátov a možnostiam, aby naozaj Európa mohla byť pridanou hodnotou, aby sa nám toto v plnej miere podarilo. Ďakujem pekne. Merci, le... Ďakujeme pekne, pán komisár, za túto prezentáciu. Naozaj veľmi komplexnú, kompletnú a jasnú. Európsky občania teraz majú šancu predstaviť si, čo predstavuje náš rozpočet a aké cieľa tento rozpočet sleduje. Dobre. Budeme sa snažiť ten harmonogram, ako ste nás vyzývali, dodržiavať, ale sa týka aj nášho dnešného harmonogramu časovému. Takže okolo 12.00, 12.05 vám dáme slovo na uzavretie, preto poprosím, aby poslanci vystupovali stručne. Naši poslanci budú pre rozpočet, sú tomto veľmi šikovní, takže všeobecný spravodajca za 3 minúty, nech nám povie svoju predstavu, potom tie spravodajcovia, tých poprosím za minútu 30. Takže pán Murešan ako prvý, nech sa páči, máte slovo. Eh, pán eh, predseda, ďakujem, pán komisár, vítam vás v parlamente a ďakujem za prezentovanie eh, návrhu rozpočtu. Ako to hodnotíme my, ako sme to mohli vyhodnotiť za posledné hodiny, tak vidíme, že návrh rozpočtu, ktorý ste nám predložili, E, zohľadňuje hlavné priority, e, o ktoré, e, na ktoré poukazoval vo svojich usmerneniach v marci parlament. Máme dve hlavné priority pre rozpočet únie na budúci rok. Poprvé rast a zamestnanosť a bezpečnosť občanov, pretože toto myslím, že očakávajú občania únie. Na toto by sme podľa občanov mohli, mali použiť tie obmedzené E, finančné prostriedky. Váš rozpočet e, reaguje na nové výzvy e, vzhľadom na novú geopolitickú situáciu, to znamená aj pokiaľ ide o bezprostredné susedstvo, a to je správne. My sme vždy boli toho názoru, že nové priority, nové výzvy, ktoré sme nemohli predpokladať v roku 2013, keď sa rozhodovalo o viacročnom finančnom rámci, to by sa malo teda riešiť v rámci E, fondov a preto vítame strednodobé e, e, vyhodnotenie tohto rozpočtu. To sme chceli aj my a teraz je na rade, aby urobila svoju domácu úlohu a my sme si vypočuli veľakrát, eh, že od Spojeného kráľovstva, že Európa je biokratická, takže teraz eh, dúfame, že nebude práve Spojené kráľovstvo klásť eh, takéto prekážky, tak aby sme mohli prideliť viac prostriedkov na nástroj pre spájanie Európy a iniciatívu pre zamestnanosť mladých, tak aby bolo naše hospodárstvo silnejšie. A pokiaľ ide o rozpočet ako taký stručne, položka 1, ako som povedal, rast a zamestnanosť, to by mala byť byť jedna z priorít rozpočtu na budúci rok. My e, e, vychádzame aj z, my, my sa tešíme aj tomu e, navýšeniu pre Horizon 2020 a pre Erasmus, ktorý navrhujete. Erasmus skutočne zvyšuje konkurencieschopnosť našich pracovných síl a zvyšuje mobilitu Takže e, sme radi takisto e, aj e, za navýšenie v rámci nástroja na prepájanie Európy a aj 1,9 pre kosme. To je takisto dôsledok zvýšenia na rozpočtu únie za minulý rok. Pokiaľ ide o 1B, zvýšenie o 25 pokiaľ ide o platby, tu by sme chceli si takisto viac vypočuť E, či si podľa vás, či si myslíte, že to bude dosť e, na uspokojenie nových potrieb vzhľadom na e, operačné programy, ktoré by sa mali naplno rozbehnúť na budúci rok 100 riadiacich orgánov ešte stále teda čaká na akreditáciu E, takže čo urobíte ako komisia preto, aby sa to mohlo rozbehnúť naplno a aby tie peniaze mohli začať e, plynúť? Ja by som takisto chcel privítať zvýšenie v prípade programov, ktoré navrhujete. Ja chcem e, sa len spýtať, či e, tá marža 713 e, miliard, miliónov eur bude podľa vás dostatočná na to, aby sme reagovali na nepredvídateľné e, okolnosti v poľnohospodárstve, ako napríklad kríza mliekarenstva a tak ďalej. Musíme predsa len pomôcť farmárom, pokiaľ nastane nejaká kríza. A pokiaľ ide o podložku 3, pán Eh, predseda, pán komisár. Eh, áno, tu ide o agentúry eh, o únie, ktoré sú zodpovedné za spravodlivosť a domáce veci. Vy ste navrhli navýšenie pre Europol, Frontex, EASO a EULISA a to ide správnym smerom. Chcem sa len spýtať na zniženie v prípade programov AMIF a ISF či tie e, znížené e, čiastky sú realistické. A ja by som bol veľmi rád, keby sme sa dostali do situácie, kedy už prekonáme ten e, vrchol migračnej krízy a posilníme hranice, tak aby sme zabránili ďalším podobným krízam. Ale v takom prípade takisto si treba uvedomiť, že nemôžeme byť až príliš optimistickí a potom aj tie 4 milióny eur na prípravné akcie, to vítam. Treba samozrejme urobiť E, tieto veci e, v, pravú, e, v pravý čas. A takisto by som povedal, že tento návrh rozpočtu je v súlade s hlavnými prioritami parlamentu, ale sú oblasti, kde treba ešte podrobnejšie vyhodnotiť situáciu v nasledujúcich týždňoch a teším sa na diskusiu a interakciu s komisiou a pokiaľ ide o ten návrh rozpočtu, dúfam, že sa nám podarí ho teda presadiť aj s prípadnými pozmeneniami, aj pokiaľ e, voči rade. Monsieur le rapporteur général, pour votre effort de concision. Áno, ďakujem, pán spravodajca. Teraz Daniel Vioty za SAD a radšej pani Gadia Zabal. Nech sa páči. Ale naozaj vás poprosím, aby ste boli stručná. Eh, Áno, ďakujem, pán predseda. A ja chcem poďakovať pánu komisárovi Oettingerovi za prezentáciu. Spravodajca už povedal e, celý rad postojov tohto parlamentu. Ja chcem zdôrazniť e, ako veľmi pozitívne to, že komisia si želala zahrnúť e, do návrhu rozpočtu revíziu finančného rámca. Vieme, že to ešte stále nebolo schválené radou, ale je to politicky významné Eh, oznámenie a aj z technického hľadiska by nám to mohlo zjednodušiť život. Je pravda, že ako sme si vypočuli, tie priority sa zhodujú s prioritami parlamentu, výskum, nezamestnanosť mladých, migrácia, ehm, mladí ľudia, ako taký. E, to e, samozrejme predstavuje určité marše, hoci ešte stále e, zostávajú miliardy v okruhoch 2 a 4, ktoré boli vyčlenené, prichádza k navýšeniu platieb, takže dúfam, že budeme schopní tieto platby absorbovať a nebudeme musieť prostriedky do členských štátov vracať, tak ako to bolo v minulosti. Ten dokument, rozpočtový dokument je v mnohých ohľadoch podrobnejší, ale aj tak mám isté otázky dohoda o revízii finančného rámca. Je pravda, že e, tu bolo navýšenie určitých priorit, ale je aj pravdou, že prišlo k určitému presúvaniu. E, chcel by som vedieť, v ktorých kategóriách či programoch došlo, chcel by som vedieť, teda došlo k presunu prostriedkov napríklad v prípade navýšania Horizontu 2020 alebo Erasmu. No a pokiaľ máte k dispozícii tie údaje, ohľadom využívania e, nástrojov flexibility a ak e, teda bude tá revízia finančného rámca schválená, ja by som prosto chcela vedieť, aké nástroje bude mať parlament k dispozícii, aby sme mohli prípadne ešte viac posilniť tie programy, o ktorých si myslíme, že sú prioritné. No, Ďakujeme a teraz pán Kolmel. Richard Schwartz. Pán Ashworth, radšej. Dostal by slovo tak či tak, lebo je spravodajca pre ostatné oddiely. Well, thank you. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja som e, ako spolupravodajca e, toto predpokladal. Ja chcem poďakovať pánu e, komisárovi. Ja viem, že sa museli pohybovať v rámci viacročného finančného rámca ale mm, ma predsa len prekvapilo to 1,8-percentné navýšenie. E, mali by sme sa v platbách, mali by sme sa pozrieť konkrétne, čo to znamená, ale dve také všeobecné pripomienky. Jednak e, by som chcel povedať, pán komisár, ja chcem podblahoželať e, k tomu, že sa vám podarilo dodržať programu aj časový rámec, to znamená, že ste riešili aj tie neplatené účty a E, si myslím, že by sme mali byť schopní to e, e, splniť včas a chcem vám k tomu poblahoželať a ja takisto schvaľujem tú, ten, túto koncepciu európskej pridanej hodnoty. Treba skutočne pri vynakladaní rozpočtu na toto veľmi prihliadať a som veľmi rád, že sa týmto smerom uberáte. Samozrejme, práca a konkurencieschopnosť musí byť e, prioritou v každom prípade a ide mi hlavne o FC2 v tomto prípade. FC1 e, e, bolo veľmi úspešné, takže to by som sa chcel spýtať FC2 a potom ešte by ste mi mohli povedať trocha viac o tom, čo ja nazývam zelený a inteligentný rast v rámci hospodárstva. A otázka nezamestnanosti mladých, tu asi nikto nemôže nesúhlasiť s tým, čo ste povedali, ale e, ja som už dlhodobo e, toho názoru, že niektoré schémy na zamestnanosť mladých v niektorých členských štátoch skutočne neprinášajú e, tie výsledky, ktoré by mali zodpovedať tým investovaným finančným nástrojom. A potom zamestnanosť predsa len vlastne vždy zabezpečí prosperujúce hospodárstvo. A pokiaľ ide o bezpečnosť, migráciu a hranice. Samozrejme, to sú dôležité e, veci, tam treba investovať, ale musí sa tu skutočne aj efektívne e, postupovať. E, ten 5-percentný pokles pokiaľ ide o zamestnancov, k tomu takisto chcem poblahoželať a ja by som e, chcel poďakovať, že ste zohľadnili aj toto a samozrejme e, beriem na vedomie aj to, čo ste povedali o penzijných prostriedkoch, to takisto, tým sa takisto treba e, zaoberať. My teraz hovoríme o týchto otázkach aj s ďalšími inštitúciami a o niekoľko mesiacov určite budeme mať situáciu jasnejšie, takže vám chcem poďakovať. Madame, Žiaľ bez mikrofónu. No. Si elle avait été là... Keby tu pani kolegyňa bola, bola by zrejme trvala na tej otázke plade, pán komisár, pretože včera sme mali schôdzu. Pán Gajer prezentoval návrh opravného rozpočtu číslo 2 na 2017 A to je teda ten rozdiel v roku 2016 medzi teda realitou a odhadmi 12 miliard e, zníženie platieb v tomto dôsledku. Čiže bude to mať prosím nejaký jojo efekt, teda že zrazu dôjde k navýšeniu žiadosti o platby. Alebo ako je to s tými e, rôznymi aktérmi, uvedomujúci, že finančná pomoc EU je len súčasť financovania a teda, že akceptovanie ehm, prostriedkov z rozpočtu EÚ, že si vyžaduje aj e, aktiváciu iných verejných prostriedkov. A potom otázka e, iniciatívna zamestnanosť mladých. Pani Jetema, keby na to bola určite poukázala, že tu máme pilotný projekt pre mobilitu učňov v Európe, program Erasmus Pro, a teda že celkovo Erasmus a vývoj v tejto téme nás veľmi zaujíma. o tom aj všeobecný spravodajca, pretože množstvo žiadostí teraz nie je možné uspokojovať, eh, hoci by eh, mali nárok na financovanie. Týka sa to napríklad eh, výskumu. O to sme včera hovorili, keď sme diskutovali o tom 2020, čiže suma 11 miliónov čosi. E, toto teda e, je tá celková suma na účely výskumu. A potom pani Niriada alebo pán Omarži, ty by tiež boli dostali slovo, keby tu boli. Mm, no a teraz za zelených Indrek Tarant, nech sa páči. you, Ďakujem, pán predseda. E, pán komisár, ja by som mohol povedať veľa pozitívnych vecí o plánovanom rozpočte E, napríklad pokiaľ ide o zniženie administratívnych nákladov a podobne, ale aby som využil čas veľmi produktívne, tak mám dve otázky, ktoré vám chcem položiť, alebo skôr také otázníky, ktoré chcem zniesť. E, v prvom rade, e, ja som bol nedávno na konferencii, ktorá sa zaobrala otázkami archívy a prezident Fínska tam povedal, že E, oveľa väčším bezpečnostným nebezpečenstvom než Rusko napríklad alebo e, americké neistoty, že je to, že dve veľké krajiny, e, ktoré sú dve veľké krajiny, ktoré neuznávajú jednoducho to, čo znamenajú klimatické zmeny. A to v dobe, keď Európska únia by mala prihliadať oveľa viac na financovanie aktivít súvisiacich s zmenou e, klímy, aj súdny, e, e, aj dvor auditorov vydal správu, kde sa hovorí o tom riziku, že Spojené štáty napríklad nemusia splniť svoje záväzky, pokiaľ ide o financovanie aktivít v oblasti zmeny klímy a to mm, pre nás môže mať e, dôsledky. Takže vidíte nejakú flexibilitu v rozpočte na budúci rok, aby sme mohli, povedzme, tam zapojiť nejaký turbo efekt na financovanie v, tomto, v tejto oblasti? A po druhé, ak som to správne pochopil, e, e, táto otázka Európskych zborov pre solidaritu, tam tie e, navýšené prostriedky, tam v podstate ide o 80%, ktoré pochádzajú z Erasmu+. A pýtam sa, vzhľadom na to, že Erasmus Plus e, môže byť jeden z najpopulárnejších programov Európskej únie. Takže či je ešte stále možnosť e, uvažovať o nejakých alternatívach, alternatívnych zdrojoch financovania týchto zborov pre no, solidaritu a nechať Erasmus tak, ako je. Takže to je zatiaľ všetko. Ďakujem. Merci. Les autres rapporteurs. Ďakujeme. Ďalší tieby spravodajcovia tu už nie sú. EFDD, ENF, teraz tu nie sú. Mám zoznam rečníkov, ktorý týmto uzatváram. Jan Olbricht ako ďalší. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za prezentáciu. My samozrejme e, sa pozeráme na e, váš e, návrh e, pozitívne, ale v prvom rade je potrebné, aby komisia postupovala proaktívne aj vo vzťahu k mm, e, e, rade. E, to e, vaše rozhodnutie bolo pomerne rizikové, to znamená, M, mm, tá strednodobá e, revízia a uvidíme, aká bude dynamika celého procesu, pretože e, bez toho treba povedať, že by nikto vlastne nebol, nemal možnosť oboznámiť sa s dôsledkami e, to, tej revízie. To je prvý prvok. A teraz po druhé treba povedať, že vy e, zavádzate vlastne nové prvky nového viacročného finančného rámca, keď hovoríte o prípravných e, opatreniach v oblasti bezpečnosti a obrany. To sú veci, ktoré v podstate ešte len prídu a to je pre nás politický signál, e, že vlastne prídu rozpracovanejšie návrhy v rámci VFF, VFR. A okrem toho, a E, pokiaľ ide o tie, e, e, zbor, tie, tie európske zbory pre solidaritu, to, ako som pochopil, je nová iniciatíva. Otázka je, že ako to bude, to nie je asi len na jeden rok iniciatíva, že to bude niečo, čo bude trvať viac rokov, aký teda bude ten príslušný proces. No a potom je tu ten skos pri platbách rozpočtových prostriedkov E, ten e, v roku 2016 to bolo veľmi nízke, v roku 2017 takisto a teraz e, máme 20 viac o, o 25% viac, ale to je stále ešte málo. Takže otázka je, či to skutočne stačí, tak ako to povedali už iní kolegovia. Máme tu roky 18, 19, 20 a chceme všetko splniť, a, a máme navyše 25 e, koľko by sme vlastne potrebovali v roku 2020, aby sme e, sa nedostali do sklzu, pretože tých 25% opticky vyzerá veľmi dobre, ale začíname od veľmi nízkej referenčnej hodnoty. Ďakujem. Et dernier intervenant, Jens Geier. Posledným vystupujúcim je pán Gajer. Ähm, Ďakujem. Po toľkých otázkach sa zameriam naozaj len na málo komentárov a hlavne iba otázky. Prvá sa týka FC, FC dvojku, dvojky. Ehm, vy ste použili čísla zárok, polovička z nich sa zaistuje e, príslušnými e, riadkami rozpočtu. A 8 miliard aby sme dostali e, úroveň zárok 5 miliard dodatočných reálnych prostriedkov, aby sme, e, by sme sa mohli spolahnúť na záruky v rozpočte. Platí toto, alebo ak áno, odkiaľ chcete tie prostriedky získať? Druhá otázka ide naozaj o implementáciu kohezných fondov. Náš predseda už na tom poukázal, že včera sme sa zaoberali doplnkovým rozpočtom a čísla nás naozaj rozrušili, pretože máme opravný e, rozpočet, kde sme redukovali koheziu v roku 2016. Ďalšie pre, prebytky v tomto rozpočte ku koncu 2016 sme zaznamenali, lebo neplynuli peniaze. Komisia povedala, že boli nesprávne údaje zo strany členských krajín. To všetko sa prijalo z našej strany, chápeme to. A teraz vy nám hovoríte, že e, tu máme tých 50, 25 e, To by bolo v poriadku, keby takto e, peniaze plynuli. Komisia nám povedala, že z údajov, ktoré nám poskytujú členské krajiny, sa učíme. My neberieme teda jednak jednej všetko, čo nám uvedú členské krajiny a čo vás uistuje, že tých 66 naozaj bude plynúť Naozaj e, vás obdivujem za tú prezentáciu. A posledný krátky bod. 5% na e, redukcia e, u čísel personálu. Vo vašej prezentácii <clears throat> sa objavuje číslo za rok 2019. Ja vychádzam z toho, že, že personály uzavrú znižovanie stavov v roku 2018. Teda to je ten posledný, posledný rok, kedy sa bude využívať ten tzv. redeployment pool. Je to dobre pochopené týmto smerom? Teraz sme e, sa dostali ku komentárom pána komisára. Vzhľadom na kratučký čas dnes sme samozrejme museli sa uspokojiť aj s, ne, s niektorými frustráciami, vy ste v mailoch e, dostali, kolegovia, návrh rozpočtu, ktorý sa prijal práve teda komisiou. Máte slovo, pán komisár, aby ste odpovedali na položené otázky. Teda vaše pos- prípadné posledné komentáre. Vážený pán predseda, malé odhady k určitým k principiálnym otázkam Najprv klimatické zmeny. Ten druhý najdôležitejší emitent USA ne, ne, nepotvrdil úplne svoje odstúpenie. Vychádzam z toho, že Paríž aj Marrakeš platia a emisie e, skleníkových plynov a ich redukcie do rokov 2030 či 50 zostávajú záväzne pre všetkých signatárov dohody. Ak v Washingtone by malo e, ísť rozhodnutie smerom k, ist, e, k odstúpeniu, my sa budeme naďalej e, držať svojich cieľov. Riskujeme, že v rámci EU by niektorí mohli povedať, keď oni sa nebudú toho držať, tak ani my nie. Pretože krátkodobo to bude znamenať skreslenie hospodárskej sú, súťaže na úkor pre industrializovaných krajín. My teda musíme povedať, že nie, ten, tá súvislosť medzi emisiami CO2 a o, o, oteplovaním klímy vy vidíme súvislosť a chceme cieľ 2% dodržiať alebo podkročiť. Aj keď jeden z partnerov nás opustí, budeme sa tohto partnerstva držať. Či sa dá nad rámec toho robiť ešte viac? No už tak to je druhá úvaha. Prvá je táto a pre nás najdôležitejšia. Hoci rozpočtovo je to veľmi ťažko vypočítateľné, máme tu cieľ 20 Chceme 20 našich e, investícií a výdavkov podriadiť tomuto e, cieľu klimatických, e, boju proti klimatických zmien. A chceme to rozpočtovo zohľadniť toto budete vy vo výbore preverovať. Takisto Európsky účtovný dvor má odborníkov, ktorí budú na tom pracovať, ako ten cieľ 20 výdavok možno e, vypočítať, stanoviť a kontrolovať, alebo aj zlepšiť. Na tom pracujeme. Erasmus Plus ďalej je, je program úspešný preto mne ako zodpovednému komisárovi za návrh e, zákona pre nový Európsky pomocný zbor. Pre mňa bolo teda dôležité, aby to nov... aby Erasmus Plus e, neutrpel škodu. Len tie prostriedky sme z, z, odobrali, ktoré sa účelovo viazali na Európsky zbor dobrovoľníkov. Ten v rámci 28 e, preved, prevedie sa do toho nového zboru. My vlastne tú dobrovoľnú službu povýšime na európsku sieť s viac kvalitou, s dlhšími dlhšou činnosťou, a so základnou myšlienkou solidarity. Samotný Erasmus Plus zostane eh, nedotknutý eh, zo sociálneho fondu eh, a, a polnospodárskeho fondu odoberáme určité čiastky a, a 25% budú čerstvé peniaze. To znamená, mladí, ktorí e, investujú svoj čas, ktorí sú ochotní pár mesiacov, e, týždni ňou investovať do e, všeobecne účelných projektov, ochrana prírody, živočišných a prírodných druhov, práca s postihnutými, utečenci, integrácia utečencov dostane viac peňazí než doteraz aby to všetko získalo známku určitej kvality. A v svojom ďalšom e, vzdelávaní je potom to pomoc pre výkon práce týchto mladých ľudí. Je to pridaná osobnostná hodnota pre nich. Sme presvedčení, že e, polnospodársky rozpočet a prostriedky na e, nečakané výdavky sú postačujúce. Zostáva tu vždy samozrejme riziko prognóza pre rozpočet musí byť založená na skúsenostiach, na e, výsledkoch minulých rokov a na výhľade, ktoré, e, ktorý sa deje v súlade s administratívami členských krajín. Náš prístup je podľa nás realistický. Samozrejme, nie, ako všade zostáva riziko pre malé a stredné podniky. Kosme, nož tu v roku 2017 Máme vyso- veľmi vysoké čerpanie. V roku 2018 e, nespájame žiadne krátenie. Vrátime sa k dlhoročnej štruktúre. to krátenie o 5 e, personálnych výdavkov dohodnuté bolo do roku 2017. My sme to e, rozdelili do 5 jednopercentných krátení postupne. Naše e, škrty sa realizujú naposledy tento rok. Niektorí, e, niektoré z ďalších inštitúcií, vy parlament napríklad, menovite potom aj niektoré agentúry, s nami spoločne sa dohodli na ukončení týchto škrtov až do roku 2018 nejaké ďalšie agentúry sú, budú hotové už v roku 2017. Považujem toto rozvrstvenie za bezproblémové. Ešte raz k platbám. Sme odkázaní na číselné údaje z členských krajín. Na rozdiel od iných verejnoprávnych štruktúr Máme pod sebou len členské krajiny, komúny, e, miestne samozprávy. Keď sa tu povedalo, a ja to tak vnímam, že často v členských krajinách sa hovorí negatívne o našich programoch, môžem povedať, že bez členských krajín nie sú programy. Spoločná polnohospodárska politika, e, politika má dohodnutú spoločnú politiku na pôde rady implementuje sa štátnymi a regionálnymi samozprávami. Tie sú bližšie k vidieckým oblastiam. Kontrolujú greening napríklad. A kohezné fondy sú len určitými želaniami členských krajín. Každá členská krajina vie, čo každoročne mu prináleží. Kohezné fondy v decembri 2013 prijala Európska rada, rada a parlament ale vtedy to bolo pri prineskoro. Z toho sa musíme poučiť. Nechcem o tom hovoriť dnes viac. S, s vami, s týmto parlamentom by som rád prijal už budúci e, finančný výhľad. Ste pripravení na to? Je pripravená rada? Mali by sme sa poučiť z roku 2013. Komis- Barosová komisia svoj e, sedemročný program to predložili e, v júni 2012. Potom sa nič nedialo. V druhom pol roku sa stratil čas. Stratil sa celý rok 2012. V prvom pol roku 2013 zase sa stratil čas. Až o dva roky sa pokračovalo e, s tou rozprávou. Je toto dobré riadenie? Nie, to je zlé spravovanie. Už ku koncu 2017 by sme mali komis- komisia pre, e, predložiť návrh 7-ročného rámca. Čo budeme robiť 18-19? Ale my v roku 17 nepoznáme ani len náznakovo následky e, Brexitu. Mnohé ďalšie procesy nie sú hotové. A preto prosím, keď hovoríte so spravodajcami, e, Vezmite do úvahy, že až po zohľadnení Bielej knihy a Brexitu by sme až budúci rok pred, pred, predkladali ten viacročný rámec. Ale nechceme využiť tento čas v Rade a parlamente do budúcich volieb? Má to byť až ďalší parlament, my sme tomu otvorení. Ale dobré riadenie by vyzeralo lepšie ako rámec e, 2014, ktorý sa to veľmi tiahlo, začalo členské krajiny si želajú financovanie programov, projektov. My ich preverujeme, či sú v poriadku. Či sa dobre realizujú. Či by, sa mohlo e, či by mohlo dojsť k podvodom, aká je chybovosť, ale v konečnom dôsledku náš prístup k vyplácaniu je, reaguje na správanie členských krajín Vieme, že teraz sa rozbiehajú mnohé projekty. Zaberajú, nabiehajú. Či všetko bude prebiehať správne, závisí od rýchlosti stavby, či, e, nám, e, či nemusíme vrácať faktúry. Všetko je to prognoza, ale v podstate sme odkazaní na konštruktivitu a kvalitu tu implementácie kohezných programov zo strany členských krajín, regiónov a komún. Konkrétne čísla nájdete e, v našom návrhu, ten sme vám poslali mailom do kancelárii. Napríklad posilnenie Erasmus+, Horizon 2020, tie vyčlenené prostriedky. Všeobecne môžem povedať, že e, plníme na 100% očakávania, ktorý vy ste v marci s radou formulovali. Ďakujem. Merci, monsieur le commissaire. Ďakujeme pekne, pán komisár. Voudrais, euh, me permettre de souligner... Dovolte mi, aby som zdôraznil, že 28. júna chcete znova prísť do výboru pre rozpočet s cieľom odprezentovať dokument o reflexii o budúcnosti Európskej únie, keďže rozpočet je snáď iba odrazom jednotlivých možností, ktoré sa príjmu v tejto súvislosti. 20. júna, to je termín týkajúci sa VFR, a potom 28. júna, to je to podete, ktoré som teraz spomínal. Áno, pokiaľ ide o tie programy, to, čo ste vy spomínali v súvislosti s VFR, je to, že komisia a rada definujú programy a potom chvíľku trvá, kým štáty a územné orgány a operátori tieto programy si osvoja, tie nové, a teda strácajú sa nejaké roky, dva či tri. Čiže ide o kontinuitu týchto programov. A tu je potrebné zvýšiť efektívnosť. Takže toľko na záver. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Ďakujem, že ste prišli takto hneď, pretože iba dnes ráno kolegium komisárov rokovalo a schválilo tento návrh rozpočtu na rok 2018. Kolegyne, kolegovia, ak už nikto nechce s ničím vystúpiť, tak odročíme zasadnutie. Chcem vám povedať, že sa stretneme v pondelok a v útorok 19. a 20. júna a mimoriadná schôdza bude 28. júna po obede. Končím zasadnutie.